do angličtiny a prejdem k hlasovaniu. Budeme najprv hlasovať o sprave Roberta Gualtieriho z štatistických informácií Európskou centrálnou bankou. E, pôjde o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. a bolo to schválené. Druhé hlasovanie sa týka správy pána Swinburna o pardon, prepačte, pani Swinburne o právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie. Najprv e, budeme blokovo hlasovať o, o e, pozmeňujúcich návrhoch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 Skontrolujeme to? Podľa mňa to bolo veľmi jasné. Teraz pozmeňujúci návrh 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Dobre, skontrolujeme to. E, je to prvý raz, e, čo predsedám hlasovaniu, takže urobíme si kontrolu. Takže sa vracíme k druhej časti sa pozmeňujúceho návrhu. Otváram hlasovanie. Druhá časť sa e, návrhu 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. si návrh 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. A druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz prechádzame e, k pozmeňujúcemu návrhu 7, kto je za? Proti? Zdržal sa? A to by som si chcela overiť. Takže otváram elektronické hlasovanie pre pozmeňujúci návrh 7. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Myslím si, že to potrebujeme overiť. Takže otváram elektronické hlasovanie. E, uzatváram elektronické hlasovanie. A je to schválené. Teraz budeme hlasovať o návrhu komisie, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. A teraz hlasovanie o legislatívnom uznesení. Ide o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz tretí bod v programe. Ide o správu o konferencii OSN o zmene klímy 2014 Peru. Začínam odsekom 4 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti zdržal sa, schválené. Druhá časť, to je za, to je proti, zdržal sa. To si musíme overiť. Otváram elektronické hlasovanie. A e, končím hlasovanie. Prijaté. A teraz prichádzame k pozmeňujúcemu návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Odsek 14 v dvoch častiach. Kto je za? Prvú časť, kto je proti? Zdržal sa? To si asi musím skontrolovať. Otváram elektronické hlasovanie k odseku 14, prvá časť. Končím hlasovanie. A tiež to bolo prijaté druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa. To by som si chcela skontrolovať. Teda otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prechádzame k odseku 16. To je za, kto je proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 16. Áno, bol zamietnutý. Tak potom musíme e, hlasovať za originálny text, to je za, to je proti. Zdržal sa. Prijaté. Odsek 24, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 26 v dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť za. Proti? Zdržal sa? Prijaté. Odsek 29, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Odsek 32, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 33, pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Odsek 35 e, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, Prijatá. druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté a tretia časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Odsek 36, pozrieme si vrch 10, kto je za, proti, zdržal sa, to by som si chcela skontrolovať. Otváram elektronické hlasovanie, kto je za. Pardon, otváram elektronické hlasovanie a vy sami potom poviete, kto je za, alebo proti. Končím hlasovanie. Prijaté. Tým odpadá pôvodný text. Teraz prechádzame k odseku 39. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti. Zdržal sa. Prijaté. Zamietnuté. Pardon, chcela som povedať zamietnuté. Odsek 41 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. A druhá časť za, proti, zdržal sa, aj to je prijaté. Odsek 43, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 51, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 56, 55, eh, pozmeňujúci návrh 6, eh, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Odsek 56, dvoch časí je prvá časť za? Proti? Zdržal sa? Prijaté a druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Aj to je prijaté. Odsek 57 dvoch časť je prvá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Aj to je prijaté. Po odseku 60 pozmeňujúci návrh 12 e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11 e, za, proti, zdržal sa, aj to je zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržal sa, aj to je zamietnuté. Potom pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržal sa. Vyzerá to ako prijaté, ale skontrolujem si to. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. A jasne prijaté. Zvinite ruky poriadne, to pomôže. Potom úvodné ustanovenie 1, I, pardon, nie 1, I. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie e, X, kto je za? Proti? Zdržal sa? To si musím overiť. Otváram elektronické hlasovanie. E, končím elektronické hlasovanie. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? A bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Now we come to... Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania. A chcela by som požiadať tých kolegov, ktorí nechcú vysvetliť svoje hlasovanie, aby opustili miestnosť um, podľa možnosti tichým spôsobom.